mene komise, komisie aj v mene vysokej predstaviteľky. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán komisár de Gucht. Týmto rozpravu ukončujem. Boli predložené, bolo predložených 6 eh, pozmeňovacích návrhov eh, tohto eh, uznesenia. Máme tu pozmeňovacie návrhy, k tomuto uzneseniu z viacerých politických skupín. Napríklad pozmeňovací návrh B7 3007 z, z, za politickú skupinu zelených, aj pozmeňovací návrh ze skupiny ALDE a ostatných. Zajtra budeme hlasovať o 12. Ďalším bodom než na po- programe máme rozpravu, ktorá súvisí s medzinárodným obchodom. Ide tu o správu pani Saifi. Ide o ľudské práva, sociálne a environmentálne normy v dohodách o medzinárodnom obchode a 7031.2.2010 2010 a potom aj správa pani Žado ktorá sa nazýva medzinárodná obchodná politika v kontexte naliavých požiadaviek súvisiacich so zmenou klímy a potom ešte správa Harlema Dezíra, sociálna zodpovednosť podnikov v medzinárodných obchodných dohodách. Spoločná rozprava začne zo strany spravodajcov. Teraz dám slovo pani Saifi. Merci, monsieur le président. Ďakujem, pán predseda pán komisár, eh, vážení kolegovia. Témou tejto správy je téma, eh, ktorá sa hovorí v medzinárodnom spoločenstve. Rozvojové krajiny sa domnievajú, že rozvinuté krajiny využívajú doložku o ľudských právach ako formu určitého skrytého protekcionizmu, zatiaľ čo rozvinuté krajiny odsudzujú sociálny a environmentálny dumping rozvojových krajín. Ja som chcela zaujať pozitívny postoj v mojej správe, ukázať, akým spôsobom sociálne a environmentálne normy a obchodné e, záujmy sa môžu navzájom posilňovať, pokiaľ všetky krajiny budú hrať podľa rovnakých pravidiel. Európska únia musí naozaj zohrávať dôležitú úlohu v medzinárodnej obchodnej výmene, aby mohla iniciovať zmenu. Ehm, môžeme vychádzať z našich základných textov, ehm, podľa ktorých Európska únia by mala prispievať k udržateľnému rozvoju, k voľnému a spravodlivému obchodu a k ochrane ľudských práv. Jej pôsobenie podľa môjho názoru musí prebiehať súbežne na multilaterálnej, bilaterálnej a a unilaterálnej úrovni. Na multilaterálnej musí Európska únia stimulovať a povzbudzovať medzinárodné organizácie, zvlášť Medzinárodnú obchodnú organizáciu, aby viac zohľadňovala sociálne a environmentálne normy. Tieto medzinárodné organizácie musia súčasne posilňovať spoluprácu medzi sebou. Preto navrhujem obzvlášť, aby Medzinárodná organizácia práce získala štatút pozorovateľa vo VTO. V oblasti životného prostredia sa domnievam, že prístup k tovarom a zeleným technológiám by mal predstavať prioritu, pretože umožňuje nielen podporovať nové formy politik v oblasti zamestnanosti, ale aj nové príležitosti pre rast pre európske podniky, ktoré sú v tomto odvetvi veľmi e, inovatívne a výkonné. E, treba aj zohľadniť vytvorenie e, organi- Medzinárodnej organizácie pre životné prostredie, na ktorú by bolo možné sa obratať v prípade environmentálneho dumpingu. Na bilaterálnej úrovni môže EÚ slúžiť ako príklad Skutočne vítam, že dohody o voľnom e, obchode novej generácie obsahujú záväznú doložku o ľudských právach a bola by som rada, keby tento postup platil aj pre kapitoly o udržateľnom rozvoji. Ďalej Európska únia vyjednáva o týchto dohodách a mala by tam zapracovať aj celý rad e, sociálnych a environmentálnych noriem, ktoré by mali všetci obchodní partneri dodržiavať. Tieto základné normy by v jednotlivých prípadoch sa mohli doplniť o ďalšie doplnkové dohody podľa stupňa ekonomického, sociálneho a environmentálneho rozvoja príslušných krajín. E, tento postupný a flexibilný prístup by mal e, teda zabezpečiť spravodlivý e, prístup, spravodlivý vzťah teda ku všetkým partnerom treba aj zabezpečiť kontrolovanie týchto bilaterálnych dohôd a preto navrhujem, aby sa prevádzali e, e, dopadové štúdie pred, v priebehu a po rokovaniach a aby sa netýkali iba trvalúčateľného učiteľného rozvoja, ale aj ľudských práv. Nakoniec dúfam, že veci sa budú rýchlo vyvíjať na jednostrannej úrovni, pretože generalizovaný systém e, preferencií by mal v budúcnosti byť reformovaný. Ako viete, e, malo by sa podpísať približne 30 medzinárodných dohôd týkajúcich sa ľudských práv, e, práv pracovných, životného prostredia a Eh, tých, ktoré sa týkajú správneho riadenia. Pokiaľ tieto dohody boli ratifikované, ale v praxi sa eh, zle uplatňujú, tým by sme sa mali zaoberať. Komisia by mala eh, takéto veci skúmať a zrušiť určité preferencie, pokiaľ by sa domnievala, že niektoré z týchto ustanovení sa neuplatňujú v praxi. Napokon by som chcela povedať, že niektoré z týchto krokov je možné vykonávať už teraz, ale mentalita sa nedá zmeniť zo dňa na deň. Európska únia musí konať postupne a na všetkých úrovniach, aby sa jej podarilo dosiahnuť väčšej rovnováhy v obchodných vzťahoch. Ďakujem. Ďakujem pekne, kolegyňa Sajfi. A teraz na 4,5 minúty bude mať slovo kolega Žadom. Vážený pán predseda, vážený pán komisár, milé kolegyne a kolegovia, dobrý večer. Nazdávam sa, že v okamihu, v ktorom sa Európska únia snaží redefinovať svoju obchodnú politiku, respektíve obchodná politika, snaží sa ich spojiť s priemyselnými politikami. teda skutočnosť, že predkladáme parlamentu tieto tri správy, z čoho vyplýva, že tieto otázky patria do rovnakej diskusie o tom, ako spojiť obchod so sociálnymi otázkami, s environmentálnymi otázkami a s otázkami ľudských práv. Môžeme to iba privítať. Je to istá schizofrenia, v ktorej sa nachádzame, pokiaľ teda ide o verejné diskusie. Všade sú podniky, ktoré sa delokalizujú, potom sociálne práva, ktoré sa spochybňujú, dochádza ku zhoršeniu životného prostredia. A ďalej hovoríme o dohodách o voľnom obchode, rokujeme v rámci VTO o mnohých opatreniach, ktoré žiaľ sú celkom odpojené od verejných diskusí, do ktorých sa zapájajú občania. Ako vysvetliť verejnej mienke, mienke že futbalová lopta, ktorá sa dostane na európsky trh, je vyrobená v podmienkach slušnej práce, kde sa rešpektujú všetky tieto veci a, a keď je zakázaná odborová organizácia, že je to stále tá istá lopta. To jednoducho verejnej mienke nevysvetliť a to je naša dnešná zodpovednosť zapojiť do obchodu tieto otázky sociálneho a environmentálneho charakteru. V mojej správe konkrétne sa o tom hovorí. Dnes máme v Európe niektoré krajiny, ktoré v rámci svojho importu importujú, teda importujú výrobky a Myslia si, že sa znižuje emisie. Na tretina emisí sa produkujú importovaným tovarom. To znamená, že je potrebné sem zapojiť klimatické otázky. Ako vysvetlíte verejnosti, že už zatvárame dohodu o voľnom obchode, ktorá potenciálne bude viesť k odlesňovaniu a že budeme súčasne v Kankune hovoriť o dohode, ktorá bude viesť k finančnej kompenzácii južných krajinách. Takže tieto jednotlivé aspekty a tieto témy musíme jasne prepojiť. Keď som pracoval na tejto správe, chcem sa poďakovať tieňových spravodajcom z jednotlivých politických skupín. Chceli sme byť veľmi konštruktívni, dúfam, že sa to ukáže na zajtrajšom hlasovaní. Chceli sme viesť diskusie nie v, teda v tých bielo-čiernych farbách, nebudeme hovoriť o liberalizácii obchodu a environmentálna politika zničí obchod. Ale keď sme pracovali na otázke emisí CO2, uvádzali sme stále odvetvia, ktoré by mohli byť ohrozená, keby mohli byť nástroje, ktoré by chránili pokiaľ ide o rokovania o antidumpingu, čiže to isté sa vzťahuje na metódy výroby s ostatnými politickými skupinami, sme chceli predložiť návrhy, ktoré by umožnili dostať sa troška dopredu, aby to bolo konkrétne na základe našich ambícií, na základe mandátu Európskej komisie, ako aj všetkých inštitúcií Európskej únie. Chcel by som povedať, že dúfam, že sa to zajtra prejaví na našom hlasovaní, teda táto naša spolupráca a ten konštruktívny duch a ďakujem ešte raz všetkým mojim kolegom za uskutočnenú prácu. Ďakujem pekne, kolega Žado. A ďalej na 4 minúty má slovo kolega Tezír. Nech sa páči. Vážený pán predseda, vážený pán komisár, kolegyne a kolegovia, úvodom sa chcem poďakovať kolegom z výboru INTA, tieňovým správodajcom z jednotlivých politických skupín za spoluprácu pri spracovaní týchto troch správ, ktoré majú príbuznú tému. Predkladáme inovatívne návrhy, aby sme posunuli e, sociálnu zodpovednosť podnikov na po e, kríze a po škodách, ktoré spôsob, dôsledku škôd, ktoré spôsobila táto kríza e, v zmysle politických očakávaní sme presvedčení o tom, že obchodná politika musí prispievať ku regulácii globalizačných cieľov, osobitne v oblasti sociálnej environmentálnej politiky. Týka sa to štátu, jeho hospodárstva, ďalej jednotlivých podnikov a nadnárodných spoločností, ktoré sú hlavnými aktérmi totiž využívali otvorený trh, nie iba pokiaľ ide o prístup spotrebiteľov, ale takisto pokiaľ ide o diverzifikáciu reťazca, pokiaľ ide o krajiny, ktoré majú nízke náklady, keď sa natoľko neberie ohľad na tieto štandardy. Liberalizáciu sprevádza veľká konkurencia medzi jednotlivými krajinami pokiaľ teda ide o investorov, silne konkurencia medzi podnikmi a to vedie k netolerovateľným odchýlkam v otázke ľudských práv, pracovných podmienok a klimatických podmienok napríklad chemickom na národnom podniku v Indii došlo ku obrovským stratám životov. Ďalej je to chovanie ropných na národných spoločností, kde sa naozaj ničí životné prostredie. Pracovníci sú považovaní takmer za otrokov. Potom sú to textilné podniky v Ázii, kde dochádza ku veľkému zneužívaniu robotníkov. Takže mohli by sme menovať viac takýchto prípadov. Nemôžeme to akceptovať, pretože Ide o podniky v rozvinutých krajinách, tá včítať európskych. Pred mnohými rokmi vznikla v tejto súvislosti debata. Pán kolega, prosím vás, mohli by ste hovoriť troška pomalšie, prosím, pretože tlmočníci majú ťažkú prácu stíhať toto vaše tempo. Áno, asi by som mal hovoriť troška pomalšie. Takže vznikla táto debata, tiež ten boj, o ktorom sme veľa v tomto parlamente počuli. Išlo o sociálnu a environmentálnu zodpovednosť podnikov. Tento pokrok um, nie je taký evidentný. Málo sa hovorilo o envi- environmentálnych aspektoch v obchodných dohodách. Tie majú totiž záväzné právne ustanovenia, ale sociálna zodpovednosť sa týka dobrovoľných záväzkov podnikov. Je to súčasne paradoxné, pretože sociálne a environmentálne ustanovenia jednoducho vyvíjajú nátlak na to, aby sa to uberalo rovnakým smerom. To znamená, aby globalizácia rešpektovala viac ľudské práva a trvalo udržateľný rozvoj. Ide nám o to, aby sme tam zapracovali doložku o sociálnej zodpovednosti v kapitole trvalo udržateľný rozvoj s jasnými záväzkami podnikov je dôležité, aby to boli vzájomné záväzky Európskej únie a partnerov, aby sa stimulovali podniky k tomu, aby prevzali tieto záväzky, aby sa dali hodnotiť, aby sa otvárali kontaktné miesta, aby boli k dispozícii informácie, ďalej, aby odborári či občianské spoločnosti publikovali aby um, informovali o výkazníctve ďalej, aby príjmali podniky preventívne opatrenia, ak sa tieto záväzky nebudú plniť, ak e, sa nebudú rešpektovať tieto environmentálne a sociálne práva, mali by existovať sankčné mechanizmy. Ďakujem pekne, pán kolega. Máte 4 hodiny, 4 e, minúty k dispozícii. Takže každý má takýto rečnícky čas. Snažím sa byť spravodlivý. Ja sa musím dívať na hodinky. Keď chceme, aby naše rozpravy boli živšie, to neznamená, že rečníci majú rýchlo čítať. Nemyslíte na vašich francúzských voličov, teda na vlastných voličov, ale predsa na webovej stránke sa sprostredkúva váš prejav prostredníctvom tlmočníkov. A keď tlmočníci e, nedokážu v tom obrovskom tempe tlmočiť, tak je to strata. Tak prosím vás, každý by sa mal obmedziť na svoj rečnícky čas a nemali by brať druhým rečníkom. Takže Pán predseda, už je to druhý krát, čo som tu v plenárnej miestnosti, kde predseda prerušil jedného z rečníkov na základe toho, že hovoria príliš rýchlo. Neviem, ako často hovoríte vy, ale mali by ste pochopiť, že takéto prerušenia má dopad na to, že zrušíte celý príhovor. Nesúhlasím s tým, čo hovoril pán Dezir, ale tlmočníci sú platení a ak nestíhajú, tak to je ich problém. A predseda nemôže takto prerušovať, ako ste to urobili vy. Pán kolega, ale áno, je to moja úloha. Pretože zoberte si bežca na 100 metrov a keď mu dáte 100 miliónov eur za to, že za 10 sekúnd prebehne 100 metrov, tak mu môžete 5 koľko chcete. Jednoducho to nestihne za 5 sekúnd. A ja som zaviazaný aby som prerušil, keď sa bude rýchlo prednášať. Ja viem veľmi dobre, ja už som v tomto parlamente 13 rokov a skutočne viem, že tlmočníci, keď už jednoducho nemôžu, mám tu také svetielko, môžete si na to pozrieť, tam je napísané spomaliť a keď tlmočníci dlho e, dávajú najavo, že nestíhajú, tak potom kabína v jednom momente, v jednej chvíli jednoducho povie, že prestane. Tlmoča, keď sa stiažuje jeden kolega, tak jednoducho už ani nemôže hovoriť rečník, pretože ho nie je počuť. Pani Pervers, dovolujem si to, čo si dovolíte aj vy vo vašom výbore. To znamená, že ak niečo súvisí s e, rokovacím poriadkom, tak to musíme vysvetliť. To je presne to isté, hovorí pán predseda. Teraz dám slovo pánovi komisárovi Dekuchtovi. Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte mi, aby som vás uistil, že ak by som chcel ja zabehnúť 100 metrov, tak by mi to trvalo minimálne 15 sekúnd. To bude môj problém, takže aspoň toľko k tomu. Dobre, takže najprv by som sa chcel poďakovať spravodajcom a výboru INTE za správy, ktoré sa venujú dôležitým otázkam, pokiaľ ide o príspevok Európskej únie a jej politiky, pokiaľ ide o dosiahnutie niektorých zo základných cieľov verejných politík. Dodržiavanie ľudských práv, sociálna spravodlivosť, do, do, do, dosiahnutie udržateľného e, rozvoja ochrany životného prostredia a boja proti klimatickým zmenám. Chápeme, že je nemožné do, do, vyjadriť sa detailne k všetkým týmto bodom, ale dovolte aspoň pár všeobecných poznámok. Tieto tri správy majú viacero spoločných bodov. Všetky sa týkajú e, politike kohézie a predovšetkým potrebe, pokiaľ ide o obchodnú politiku, aby bola robená v rámci európskych cieľov. Predovšetkým tie, ktoré súvisia so životným prostredím. Súhlasím s cieľom využívať všetky prostriedky a nástroje, ktoré máme, aby sme tieto ciele dosiahli. Zároveň treba poukázať na to, že e, naše kroky sa musia opierať na tie nástroje, ktoré sú v danej chvíli najvhodnejšie. E, musíme e, udržiavať sociálny model v Európskej únii a uvedomujem si, že sa na tejto oblasti očakáva veľa Musíme však myslieť aj na to, že všetky problémy sa nedajú vyriešiť obchodnou politikou, medzinárodnou obchodnou politikou. Niektoré iné politiky ponúkajú lepšie nástroje na riešenie. Musíme si uvedomiť, že vyváženie určitých záujmov je kľúčovým postupom, preto budeme mať vždy možnosť voľby. Výzvy, ktoré máme, takisto budú vždy rozličné a budú závisieť od toho, či sa pozeráme na autonómne prostriedky, ako napríklad GSP, alebo na multilaterálne e, ciele. Správa pani Saifi, ktorá hovorí o ľudských právach, sociálnych a environmentálnych normách v dohode o medzinárodnom obchode, berie do úvahy, že každá z týchto dimenzií prináša rôzne možnosti riešenia. Po všeobecnosti medzinárodná spolupráca môže spustiť efektívnejšie kroky, avšak e, musí brať do úvahy aj to, že čo je akceptovateľné zo strany našich obchodných partnerov a zákúcené, predovšetkým pokiaľ ide o multilaterálne dohody a dosahovanie konsenzu. Vtedy to môže byť komplikované. Európska únia sa snaží, aby sa zlepšilo medzinárodné riadenie zvýšenou kohéziou na rôznych fórach, napríklad VTO, medzinárodná organizácia práce, Medzinárodná organizácia klimatických zmien. Tieto možnosti nám poukazujú na to, aby sme mali pragmaticky, aby sme sa rozlišovali medzi tými praktickými krokmi, ktoré môžu byť úspešné v krátkodobom hľadisku a tými, ktoré môžu byť prospešné z dlhodobého hľadiska. Musíme si uvedomiť, že musíme rozmýšľať dopredu a musíme vidieť aj to, že komisia chce dosiahnuť konkrétny vplyv a musíme dospieť k určitým konkrétnym výsledkom. To sa týka aj bilaterálnych dohôd. Predovšetkým pokiaľ ide o dohody o voľnom obchode. To by nemali byť iba voľné deklarácie dobrých záujmov a cieľov. Musia byť potom aj realizovateľné. Teraz sa obrátim k správe pána Žada. Chcel by som zvýrazniť potrebu o to, aby sme zabezpečili, že všetky možnosti by mali byť schopné dosiahnuť zníženie unikania uhlíka. Vieme, že také oblasti, také otázky, ktoré súvisia s cezhraničnou politikou, takisto sú problematické. Musíme byť obozretní a musíme vyhodnotiť všetky relevantné otázky predtým, než sa unáhlime k nejakým rozhodnutiam. Európska únia by mala pracovať a sústrediť sa na tie možnosti, ktoré sú skutočne uskutočniteľné. A pokiaľ ide o správu pána Dezíra, pokiaľ ide o sociálnu zodpovednosť podnikov, Komisia má iniciatívy, ktoré sa sústredia na podporu a nereguláciu takýchto aktivít. Avšak je malý rozdiel medzi podporou a vynúcovaním si. Spravodajca túto tento rozdiel e, veľmi šikovne e, zapracoval do svojej správy. Štáty sú zodpovedné za to, ako sa v tejto oblasti postupuje. Ani vlády jednotlivých členských štátov nemôžu na to príliš tlačiť. Viaceré body z tejto oblasti si vyžadujú updating pre medzinárodné podniky a bude to musieť byť prijaté pre rok 2011. Toto je jeden z príkladov pozitívnej práce, v ktorej sa angažujeme. Správy, ktoré sme dnes počuli, sa sústredia na viaceré orientácie, pokiaľ ide o možné zvýšenie efektívnosti, konzistencie a transparentnosti našich krojov, pokiaľ ide o sociálnu zodpovednosť a aj zodpovednosť voči životnému prostrediu a pokiaľ ide aj proti klimatickým zmenám. Komisia bude pokračovať e, v svojom úsilí, bude brať tieto ciele na úvahu, do úvahy. Treba sa pozrieť na to, že vo viacerých ohľadoch sú ešte, sú ešte, je ešte priestor na dosiahnutie našich cieľov. V rámci budúcnosti budeme respektíve v budúcich mesiacoch sa budeme tejto témam venovať ešte detailnejšie a budeme sa snažiť dosiahnuť konsenzus. Európska komisia spolu s Európskym parlamentom bude hľadať účinné nástroje a prostriedky na to, aby sa zabezpečilo, že obchodná politika zohľadňuje všeobecné záujmy. Politika musí byť založená na e, sledovaní cieľov našej budúcnosti, ale aj realizovateľnosti týchto cieľov. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán komisár. A teraz e, budú hovoriť rečníci za jednotlivé výbory. Teraz pán Martin za AFED. President. Ďakujem, pán predseda. Ak by obchodná Európa sústredila iba na maximálny eh, eh, eh, ekonomický profit, alebo by sme sa mali zameriavať na širšie ciele ako boj proti klimatickým zmenám, zase náš sociálny model, zadlžiavanie ľudských práv a demokratických hodnôt traja rečníci predo mňou, traja spravodajcovia hovorili, že by malo ísť o tento širší aspekt a takto sa vyjadril aj pán komisár. Ale už v našich krokoch E, teda e, do našich dohôd e, vpisujeme tieto, tieto hodnoty, ale pýtam sa, či to tak robíme takým spôsobom a či aj zabezpečujeme, tak aby sme zabezpečili im, uplatňovanie týchto princípov. Parlament má veľké obavy, pokiaľ ide o efektívnosť týchto vied momentálne. Ide o to, aby sme zabezpečili, že predtým, než sa nejaká dohoda e, podpíše, mal by sa, e, mal by sa, vyp- mal by sa vypracovať e, hodnotenie dopadov, pokiaľ ide o ľudské práva a vplyv takejto dohody o, slobodnom, o voľnom obchode na ne. Celý proces by mal byť transparentnejší a prístupnejší A pokiaľ ide o GSP+, eh, plus, eh, príjimatelia by eh, mali byť meraní, pokiaľ ide o určité sociálne štandardy a štandardy ľudských práv, ktorých by sa mali naozaj pridržať. Pani Dezir, Žado a Saifi hovorili celkom jasne, že obchod by sme nemali vnímať ako cieľ ako taký, ale mal by byť súčasťou našej širšej stratégie Eh, aby sme eh, všetci eh, docielili, že budeme žiť na bezpečnejšej a lepšej planéte. Ďakujem, pán Martin. A teraz máme dvoch rečníkov za výbor pre rozvoj. Teraz pán Kačmarek, najprv na jednu minútu. Dámy a páni, som rád, že pán komisár de Guch, ako aj spravodajcovia, chápu, že ak teda sociálne a environmentálne štandardy chceme, aby sa dodržiavali, musíme naše normy zosynchronizovať. Nie je to dôležité len pre obchod, ale aj pre eh, rozvoj, rozvojové otázky. Môj výbor eh, E, predostrel e, určité pripomienky k správe pani Saifi, e, kde hovoríme, že niektoré firmy jednoducho nereagujú na, teda nevšimajú si a nedodržiavajú určité štandardy a určité normy Medzinárodnej organizácie práce a toto by sa malo zmeniť. Ďakujem pekne a teraz eh, kolegyňa Gres na jednu minútu. Najprv, ak dovolíte, v mene výboru DV niekoľko základných myšlienok v oblasti klimatických zmien. Sú to najzraniteľnejšie populácie, ktorých sa to týka. Ich účasť na spracovaní obchodných politik je zásadnou vecou. Politiky Európskej únie v obchodnej oblasti musia byť konzistentné s bojom proti klimatickým zmenám a s bojom proti chudobe. Žiadame zapracovanie environmentálnych ustanovení do všetkých obchodných dohôd do mechanizmu rozvoja, skutočný transfer technológií, boj proti pirátstvu, 20 emisí vyvoláva doprava. Takže by sme mali podporiť kratšiu dopravu v poľnohospodárstve, čo by viedlo k vytvoreniu nových pracovných miest u nás ako aj v rozvojových krajinách. Ďakujem pekne pani Kres a teraz za EMPL pani kolegyňa Beres. Vážený pán komisár, vážený pán predseda v mene výboru EMPL, pripájame sa ku správe Harlema Dezira. V našom výbore je jednou z najdiskutovanejších otázok, na čo slúži sociálna zodpovednosť podnikov. Je to zákon sám o sebe, ale to má vyústiť do legislatívnych aktov, pokiaľ sa to bude uplatňovať v podnikoch. Táto diskusia nie je vyriešená. Uvažujeme o tom v rámci riadenia podnikov. Tieto debaty by sa mali spojiť. V rámci nášho výboru si myslíme, že táto sociálna zodpovednosť je principiálna. Teda v prípade obchodných dohôd, teda ak chceme bojovať proti daňovým podvodom, myslíme si, že roku hlavným aktérom, teda ide o to, aby tu fungovali odbory, aby sa vedol sociálny dialog. Toto všetko sa musí využiť, pretože to prispieva v zásadnej miere. Tieto nástroje sa musia v plnej miere využiť. Rada pre ľudské práva v rámci OSN by mala zohrávať dôležitú nezastupiteľnú úlohu. Ďalej zastávame názor, že sociálna zodpovednosť podnikov je nástrojom pre konkurencie schopnosť, ktorý by sa mal využiť i keď, e, keď sa dosiahne konzensus, keď táto sociálna zodpovednosť podnikov je definovaná prostredníctvom noriem, ktoré boli spoločne prijaté a schválené, tak by to všetko malo vyústiť do nariadení štandardov v oblasti práce a kolektívneho vyjednávania. My si myslíme, že sociálna zodpovednosť musí byť dynamickou záležitosťou, musí sa prispôsobiť novým oblastiam. Ďakujem pekne, pán predseda. A teraz na dve minúty za Empl kolega Hovit. Ako spravodajca tohto parlamentu už tretie parlamentárne obdanie, obdobie víta, vítam iniciatívu mojej kolegyne, pokiaľ ide o obchod. Podniky často hovoria, eh, a nakoniec vidíme to aj v tejto iniciatíve, že eh, odporúčania sú zapracované v, tejto, v tomto odporúčaní. Za posledné roky reprezentujem európske záujmy, pokiaľ ide o e, globálne mechanizmy. Preto usmernenia OECD podľa mňa sú e, hlavnými cieľmi a štandardami, pokiaľ ide o riadenie. Podporujem odsek 23, kde sa hovorí o budúcnosti, o budúcej dohode, ktorá musí stanoviť tieto usmernenia, kde sa hovorí, že E, musíme operovať na základe týchto, že musíme postupovať na základe týchto usmernení. Pokiaľ ide o práva podnikov a ľudských práv, podporujem e, toto ustanovenie a gratulujem švedskému predsedníctvu za to, že predložili odporúčania do záverov rady. Komisár by mal prečítať si kritici, kritiku, ktorá súvisí s e, porušovaním ľudských práv ako člen prípravného výboru tejto správy e, oceňujem e, odvolávku na transparentnosť a som presvedčený, že táto iniciatíva e, si kladie pozitívne ciele. Ja, vielen Dank. Ich... Ďakujem pekne. Počul som zase, že sa z kabíny ozvalo, žiaľ, e, rečník hovoril príliš rýchlo, takže prosím vás, rešpektujte, rešpektujte to. A teraz za politickú skupinu EPP, kolega Kaspari, vážený pán predsedajúci kolega Výland, milé kolegyne a kolegovia, chcem poblahoželať všetkým trom spravodajcom, Myslím si, že to bol veľmi dobrý príklad našej práce a sledovania spoločnej línie tu v Európskom parlamente. Sústredím sa na jednu vec. Mám taký pocit, že veľmi intenzívne hovoríme o tom, aký má byť príspevok obchodnej politiky eh, pre tieto tri oblasti, v ktorých sa v správach hovorí kolegu Dezira. Tam ide o podniky u kolegyne Saify, kde ide o otázku ľudských práv a environmentálnych štandardov. O klimatické veci ide v eh, správe kolegu eh, Žado. Ja sa veľmi často pýtam, eh, čo robia tieto jednotlivé politické oblasti samotné ako je to so sociálnymi politikmi, ako e, je to v týchto jednotlivých oblastiach. Myslím si, že sme si jednotní, pokiaľ ide o cieľ, ale niekedy mám obavy, že veľmi zaťažujeme obchodnú politiku. Stáva sa totiž, že iné politické oblasti si neplnia svoju domácu úlohu, konkrétne v oblasti klimatických e, otázok sa nepodarilo vyriešiť problematiku, takže by sme vlastne preťažili obchodnú politiku. Bol by som veľmi vďačný, keby sme sa v najbližších týždňoch a mesiacoch mohli e, zaoberať tou otázkou, aké sú príspevky týchto oblastí obchodnej politike. Mali by sme sa zaoberať e, aj otázkou týchto vzťahov e, k obchodu. Ďakujem pekne, kolega Kaspari. A teraz ako ďalší za S plus D, kolega Arsenis na jednu minútu. Ďakujem pekne. Vážený pán komisár de Gucht, je to často tak, že sa hovorí o tom, aké, ako je možné realizovať opatrenia proti klimatickým zmenám. Životné prostredie to je taká rozsiahla problematika, že vlastne momentálne to nie je téma, ktorú možno komplexne prejednávať. Musíme nachádzať eh, riešenia v tejto oblasti, ja si myslím, že to je vyrovnanie daňových limitov pri importoch z krajín, aby mali také opatrenia, ako máme my pri boji proti klimatickým zmenám je dobré, aby sme si podrobnejšie tieto veci pozreli v Belgicku a vo Francúzsku. Musíme tiež čo to ešte v tejto oblasti urobiť. Ďakujeme kolega Arzenis a teraz na 2,5 minúty za ALDE eh, má slovo kolega Kazák. Ďakujem, pán predseda. Pán komisár, kolegovia, v prvom rade by som chcel poďakovať trom spravodajcom pani Saifi, pánovi Žadovi a Dezirovi za vynikajúcu prácu e, na ich e, textoch. Vítam myšlienku, že e, doložky o ľudských e, právach, e, ktoré by boli záväzného charakteru, by sa mali vkladať do zmluv a že by sa malo klásť dôraz aj na ich implementáciu. Malo by ísť aj o pracovné práva, práva žien a detí pokiaľ ide o obchodných partnerov EÚ. Pokiaľ ide o GSP+, plus, aj e, všeobecný systém e, preferencií, tie môžu podporovať e, de- demokratické hodnoty. Malo by tam byť ale silnejšie prepojenie medzi klauzulami um, o ľudských právach a GSP+. Plus. VTO na jednej strane a UNHCR a ILO by, na druhej strane by mali viac spolupracovať. Medzinárodná organizácia práce by mala dostať oficiálny e, štatút pozorovateľa na e, VTO. A napokon, ako zástupcovia európskych občanov, by sme mali byť plne informovaní o prebiehajúcich rokovaniach v oblasti medzinárodného obchodu. E, súvisí to aj s našimi novonapodobudnutými úlohami v dôsledku Lipsabonskej zmluvy. A pokiaľ ide o to, čo hovoril pán Žado, samozrejme musíme podporovať zelený obchod, ale mali by sme dávať pozor, pokiaľ ide o to, ako chceme identifikovať e, tzv. zelené výrobky. Mali by sme zdôrazňovať, aj o e, e, zdroje e, obnoviteľnej energie, zelené zdroje energie. Ide o environmentálnu cenu a dodržiavanie noriem, pokiaľ ide o ochranu klímy. S tým súhlasím. Ehm, Európska únia by mala pracovať na svojich vlastných mechanizmoch na obmedzenie emisí CO2. Biopáliva a biomasa by sa mali e, začleniť do kritérií trvalej udržateľnosti, aj keď teda máme na pamäti, že e, ich vplyv na životné prostredie je pomerne zmiešaný. Chcel by som poďakovať ešte raz všetkým trom e, spravodajcom a dúfam, že ich správa bude mať vplyv na obchodné rokovania EÚ. Ďakujem, pán Kazák. A teraz za e, zelených kolega Taylor na 2,5 minúty. Ďakujem, pán predseda, vážení kolegovia. Bol som tieňovým spravodajcom v správe SAIFI aj DESIR. Vítame ich ako dôležité kroky vpred na zabezpečenie eh, ľudských eh, práv a sociálnych a environmentálnych eh, štandardov v krajinách našich obchodných partnerov. E, tieto krajiny e, chcú e, predávať na lukratívnom trhu EÚ. Mali by sme ich teda nabádať, aby používali vhodné štandardy u seba doma a zabezpečiť to povinnými doložkami a Um, uh, ustanoveniami v našich obchodných uh, zmluvách. To je určite jedna z ciest. Pani Saifi odvedla vynikajúcu prácu, konštruktívne popísala tie rôzne úrovne a aspekty ľudských eh, práv, eh, environmentálnych a sociálnych štandardov na rôznych úrovniach. Dohodli, eh, zhodli sme sa na návrhu pani Saifi, že by sa mala vytvoriť Medzinárodná organizácia pre životné prostredie a postavenie Medzinárodnej organizácie práce by sa malo posilniť kapitola o trvalom, trvalo udržateľnom rozvoji by naozaj mala byť e, súčasťou e, e, dohôd o voľnom obchode. A Naozaj je potrebné sa kontrolovať dodržiavanie takýchto doložiek, ale nemôžeme súhlasiť so spravodajcami, že doložka o ľudských právach v FTA s Kolumbiou, že tam je všetko v poriadku. pretože to naozaj e, vôbec nezodpovedá tomu, čo si Európsky e, parlament želal dosiahnuť. A nemohli by sme súhlasiť e, viac, keď teda zaznelo, že sú dôležité transnacionálne spolupráce, teda pokiaľ ide o negatívny vplyv na životné prostredie, na náš sociálny štandard. Eh, tie krajiny, ktoré eh, eh, vlastne profitujú z, niektoré krajiny profitujú teda z lacnej pracovnej síly, ale nerovnoprávne, nerovnomerne vlastne potom tento profit rozdeľujú. A na záver by som chcel povedať stručne, že treba špecifikovať, že ľudské práva a sociálna zodpovednosť, že chceme, aby e, boli našou prioritou a e, chceme teda, e, aby sme sa už nemuseli opierať o dobrovoľné kódy, ale aby tieto body sa odrazili v povinných doložkách. Ďakujem a teraz za ECR kolega Van Dalen na jednu minútu. heeft een goed rapport geschreven. Kolegyňa skoncipovala veľmi dobrú správu. V iných krajinách, osobitne v rozvojových krajinách, nemožno nič podriadovať obchodným záujmom námoženské skupiny e, sú často proti. Pozrieme sa na obchodné vzťahy s Pakistanom. Nám ide o obchodné preferencie. Chceme krajine pomôcť hlavne po e, veľkých záplavách, ktoré sa v krajine odohrali. Chceme skončiť zlú situáciu, ktorá momentálne je v Pakistane. Ďalej je, je to otázka rokovaní medzi Európskou úniou a e, Indiou Myslím si, že ľudské práva predsa nemôžeme odlúčiť od e, otázky obchodu. Je dôležité, aby sme to mali pevnú pozíciu, pokiaľ ide o uznesenie z marca 2007. Ďakujeme pekne kolega Dalen a teraz kolega Šolc za Guen. Ďakujem pekne pán predseda, pán komisár, kolegyne a kolegovia. Hovoríme o týchto e, troch správach e, v jednom kole. Všetky správy vypovedajú o tom, e, že obchodnú, obchodnú politiku chce Európsky parlament analyzovať v istom kontexte. Táto rozprava je realizovaná vo veľmi aktuálnom čase. Vedieme rozpravu, ktorá prezentuje veľa konkrétnych úvah a e, veľa návrhov. Pozrieme sa na otázku prekonávania chudoby. Všetky tieto úlohy sú nadradené obchodným záujmom. Myslím si, že moderná obchodná politika musí um, si osvojovať tieto veci blahobyt spoločnosti v zmysle e, právneho štátu sú v záujme európskeho hospodárstva, európskej spoločnosti a e, tak by malo dochádzať aj k určitému e, vytváraniu sietí Dovolte mi, aby som zdôraznil v mene našej politickej skupiny, že teda niektoré e, body by mohli byť predmetom hĺbšej analýzy. Je dôležité, aby sme rešpektovali sociálnu zodpovednosť, ale mnohí ľudia na svete vedia, že mnohé ich práva sú iba na papieri a neexistujú v ich reálnom e, živote No a zoberme si prácu detí napríklad v priemysle, ktorý vyrába čokoládu. No a zásobovanie surovinami, surovinami, ako sa hovorí vo vašej koncepcii, pán e, komisár, vyžaduje od nás to, aby sme všetky tieto aspekty správ brali do úvahy. Ďakujem pekne, kolega Šolc. A teraz na jednu minútu a 30 sekúnd má kolega Datnov. Pán predseda, obchod vedie k obojstrannej prosperite a kladiem tu dôraz na obojstranný. To znamená, že obchodná politika by nikdy nemala byť zaťažená politickou agendou na osobnej úrovni rešpektujem spravodajcov týchto troch správ, ale filozofia, ktorá je za týmito správami, bola e, predložená viackrát a bola viackrát zamietnutá. Čiže čo tu vidíme? Vidíme tu manipulovať obchodnú politiku Európskej únie, ktorá bohužiaľ e, momentálne zavezuje aj Spojené kráľovstvo pretože je založená na socialistickej agende, ktorá bola viackrát zamietnutá. Na politickej úrovni machinácie spravodajcov sú skutočne dokonalé, ale ako demokrat musím povedať jasné nie. A to je aj prečo budeme zajtra hlasovať nie a negatívne. Ďakujem pekne. Teraz dostane slovo pán Pani kolegyňa Štasen, máte minútu a pol. Ďakujem pekne, pán predseda. Príčiny a následky klimatických zmien vychádzajú z teórie, ale zdá sa, že už je to nejaké náboženské presvedčenie. Avšak napriek tomu sa všetko tomuto poriad, podriaduje. Vidíme to aj v tých správach, keď sa hovorí o medzinárodnom obchode. Klimatická diplomácia sa tu dokonca požaduje ale Európska únia chce robiť obchod, ale nie len na základe nejakých uh, environmentálnych dobrých podmienok, ale tak, ako by to Európska únia chcela mať. E, Európska únia sa chce sústrediť na rozvoj svojho vnútorného trhu, ale keď hovoríme o obchode, o viac obchodovania alebo viac dopravy, tak to znamená aj viac emisí CO2. To však nepomôže Európskej únii. Takže zároveň by som chcel povedať, že sú to krajiny, ktoré majú konkurujúce si e, vlastné e, polnospodárske produkty. Čiže tu vlastne, na čo sa pozeráme? Chýbajú tu hospodárske e, hospodárske elementy. Teraz by som citoval zo správy že pána Žada, kde sa hovorí, že medzinárodný obchod by mal postupovať E, proti zákonom, proti zákonom hospodárstva. Kto si to takto predstavil? Kto to takto mohol naformulovať? Na iné odôvodnenie, pán predseda, tejto spravy je zlé pre svetové hospodárstvo. Väčšina občanov a aj väčšina podnikov nečaká na našu politiku boja proti klimatickým zmenám. My sa snažíme celý čas zaoberať nezmyselnými cieľmi, boja proti, hospoda- proti klimatickým zmenám a mm, hosp- podniky v Číne sa nám jednoducho vysmejú. Tí si budú robiť svoje veci ďalej. Ďakujem pekne, pani kolegyňa Štasen. Teraz idú ďalší rečníci, ktorí sú na zozname rečníkov. Dve minúty má pani kolegyňa Hanzliková. Dámy a páni, pán komisár, Chcel by, chcela by som sa poďakovať pánovi Dezirovi za skvelú spoluprácu na správe o sociálnej zodpovednosti podnikov v medzinárodných obchodných dohodách. Sociálna zodpovednosť je prítomná, alebo už o nej hovoríme v rámci medzinárodného obchodu už dlhšiu dobu a to je reflektované aj v odvolávke na takúto zodpovednosť v medzinárodných obchodných dohodách s, s Južnou Koreou, Kolumbiou alebo Peru. Vďaka tejto správe parlament zdôrazňuje potrebu rozšírenia takýchto odvoláviek doložkami, ktoré by sa týkali sociálnej zodpovednosti podnikov. Ide tu teda o korporátnu sociálnu zodpovednosť a to by malo prispieť k zlepšeniu, eh, k zlepšej prítomnosti sociálnej zodpovednosti, malo by to pobádať podniky, aby využívali tieto princípy sociálnej zodpovednosti. Je to vôľa a záväzky týchto podnikov, ktoré sú smerodajné, pokiaľ ide o to, že chceme za- prekročiť nejaké všeobecne platné záväzné predpisy. E, počas mojej poslednej návštevy v Indii som sa som sa pýtala predstaviteľov z prostredia podnikateľov, e, ako vnímajú oni sociálnu zodpovednosť a oni mi ukázali, pokázali na niektoré príklady takejto zodpovednosti a tie skutočne vedú k určitým optimistickým vyhliadkam, ak to môžem aspoň ja tak povedať. Čiže správa pána Dezireho by mala prispieť k ďalšiemu rozšíreniu korporátnej podnikovej sociálnej zodpovednosti. Ďakujem za vašu pozornosť. Ďakujem pani kolegyňa Hanzlíková. A teraz má slovo pán Kutáš. Dúfam, že som to správne vyslovil, hovorí pán predsedajúci. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, pán komisár, ctení kolegovia. Chcel by som poblahoželať našim kolegom, predovšetkým kolegyni, kolegovi Žado za jeho návrh správy a za jeho prítomnosť, že, mo, že bol ochotný diskutovať o otázkach so všetkými politickými skupinami. Vieme, že to boli kľúčové momenty, a napríklad Kodanský summit, kde Európska únia mohla hovoriť jedným hlasom a celý svet čakal na to, že Európska únia sa ujme roli lídera. A na to, aby Európska únia ťahala za sebou aj tých, ktorí by mala v tejto otázke viesť, Vieme, že Kodanský summit bol určitým sklamaním, pretože v rámci Európskej únie nemáme dostatočný konsenzus. Niektoré vlády nie sú pripravené prebrať na seba vážne zákazky, záväzky, ktoré súvisia s redukciou CO2. Jedným vysvetlením by mohla byť napríklad finančná kríza, ktorá spomalila e, momentum jednotlivých členských štátov v boji proti klimatickým zmenám, či už na globálnej alebo lokálnej úrovni, tento boj musí byť kontinuálnym cieľom všetkých členských štátov Európskej únie. Hovoríme predsa o budúcnosti, o budúcnosti ďalších generácií, ale takisto hovoríme aj o globálnej spravodlivosti. Nie je férové, aby rozvojové krajiny museli platiť za globálne oteplovanie, ak priemyselné krajiny sledujú iba pragmatické ciele. Potrebujeme kohéziu, súdržnosť medzi severom a juhom a myslím, že na samite v Kankúne budeme mať príležitosť, aby sme sa týmto smerom zaoberali ešte pozitívnejšie. Mala by tu vzniknúť globálna globálna dohoda, záväzná dohoda, ktorá by e, kladla dôraz na globálne oteplovanie, že nemá prekročiť 2 stupne. Potrebujeme lepšiu politiku ako kodaňskú politiku, ktorú máme doteraz. E, snaha Európskej únie negarantuje e, úspech ani po roku 2012. Musíme presvedčiť iné členské štáty, aj iné štáty na globálnom hľadisku, aby prevzali tieto veľké a dôležité záväzky. Chcem povedať niečo aj o vzťahu obchodu a klimatických zmien. Obchod je veľmi dôležitý nástroj pre technologický pokrok. A či mali by sme eliminovať bariéry pre zelený obchod, to by mohlo byť e, napríklad aj zrušenie tarif, cieľ v rámci VTO na zelené produkty. Zdá sa, ako keby sme mali ešte stále priepas medzi systémami dopravy a výroby, čiže musíme sústrediť na zelenú výrobu. Ďakujem, kolega Kutáš. Teraz na dve minúty kolegyňa eh, Berder. Ďakujem, pán predseda, pán komisár. Koncept a prax e, spoločenskej zodpovednosti podnikov sa značne rozšírili za posledných 10 rokov. Ide o základné hodnoty a firmy, ktoré sa dobre správajú k svojim zamestnancom a rešpektujú životné prostredie a ľudské e, práva. E, urobili takéto prepojenie Medzinárodný e, obchod, tam ide o dohody medzi štátmi, ale e, e, sociálna zodpovednosť podnikov by mala byť záväznou. Majú povinnosť podniky takéto niečo vykonávať, alebo malo by to byť dobrovoľné. Európsky občania sú čoraz viac uvedomelejší. Prednedávnom došlo naozaj k veľmi veľa klimatickým e, teda katastrofám v životnom prostredí, napríklad aj e, e, v Mexickom zálive BP. A to vedie k tomu, že naozaj monitoring je potrebný. Občania nechcú vidieť obchod, medzinárodný obchod iba z ekonomického hľadiska. Pokiaľ ide o ničenie životného prostredia a znižovanie životného štandardu miestneho obyvateľstva, hovoríme, že už bolo dosť. Ak, obs- ak obchod poškodzuje životné prostredie a e, lokálne obyvateľstvo. E, myslím si, že tu je potrebné, aby vlády naozaj stanovili určité etické e, štandardy, ktoré by nemali byť porušované. Európska únia by mala podporovať podniky, aby príjmali a implementovali vo všetkých svojich obchodných aktivitách doma aj v zahraničí sociálnu zodpovednosť. bez takéhoto niečoho by sociálna zodpovednosť podnikov e, bola iba otázka e, PR e, určitého malého počtu nadnárodných podnikov. Ide o to, aby teda komisia vkladala do medzinárodných obchodných zmluv EÚ s jej partnermi aj otázky sociálnej zodpovednosti podnikov. Dôležité sú pracovné práva, rovnako ako teda len čisto obchodné záujmy. Ďakujem. Ďakujem pekne. Kolegyňa Berder na jednu minútu má slovo. Pán kolega Inin. Vážený kam, pán predseda, komisia hrá úlohu servilného nástroja v záujme veľmi špecifických skupín. Voľná konkurencia je mýtus, ktorý ničí život a pracovné miesta. Pokiaľ je konkurencia voľná, sú možné všetky dumpingy, teraz začína to daňovým dumpingom, sociálnym, environmentálnym. To znamená, konkurencia je deformovaná. Aby sme vyriešili túto situáciu, ktorá vlastne ničí pracovníkov, nutí k biede. Potrebujeme mať kontrolu pohybu kapitálov členských štátov, mali by sme zrušiť daňové raje. Pokiaľ ide o energiu, vodu, poľnohospodárstvo, vzdelávanie, ďalej je potrebné definovať a dodržiavať environmentálne a sociálne kritériá, ktoré budú rúčiť spravodlivosť a práva zamestnancov. Ďakujem. Ďakujem pekne a teraz kolegyňa Köstinger na dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda Európska únia. E, pri obchodných vzťahoch má veľkú zodpovednosť v oblasti sociálnych štandardov, environmentálnych štandardov, sú dôležitým základom pri zmluvách o voľnom obchode. Európska únia môže vysielať signály ja by som eh, chcela uviesť rokovania s Mercosurom a s Indiou. Chce Európska únia z tohto hľadiska riešiť problematiku ničenia prírodných zdrojov práce detí. Našim cieľom musí byť vytvoriť dobré podmienky miesto eh, rýchleho zisku. Európska komisia musí eh, integrovať štandardy pri stanovovaní týchto štandardov ide iba o etiku a hodnoty, ktoré zastáva Európska únia. Ide o rovnaký prístup výrobcov v Európe a mimo Európy. Ide tu takisto o e, potrebu spotrebiteľov, teda pokiaľ ide o výrobky. V tejto súvislosti by som chcela upozorniť na správu kolega Žado v článku 48 je kritika európskeho poľnohospodárskeho modelu v súvislosti s kvalitou poľnohospodárskych výrobkov. K tomu by som chcela povedať, že pre mňa bezpečnosť potravín pre našich občanov leží v popredí, čiže v tejto oblasti musí Európa ostať suverénna, nesmie závisieť od importu. Bolo by to veľmi zlé. Ja sa cítim byť zaviazaná voči našim občanom a nesú, nesúhlasím s touto pasážou. Ďakujem pekne, kolegyňa Köstinger. A teraz e, náš systém catch aj. Čiže prvá má slovo kolegyňa Rojtová. Pán predseda, e, som spokojná so stratégiou ako členka INTA som volala potom, aby naša obchodná politika bola nástrojom na podporu spravodlivej súťaže kľúčom k dodržaniu európskych hodnot a obchodných záujmov na globálnom trhu tlak pokiaľ ide o environmentálne štandardy, predstavuje cestu na odstránenie nespravodlivosti a nerovnakých podmienok. 6 rokov volám potom, aby všetky obchodné doty mali tieto ľudskoprávne doložky. Tým by sme podporovali preferenčnú politiku. Ide o to, aby sme mali návrh na konanie, ktoré by zakazovalo dovážať také výrobky, ktoré boli vyrobené na základe nútenej práce a pri porušovaní ľudských noriem. Týka sa to krajín AKP a takisto Číny. Gratulujem kolegyne Saifi, kde je ozaj zreteľné, že

Myslím si, že tieto tri správy sa dajú dať dokopy. Vychádzame teda z toho kontextu, že by sme tu ľudí mali ako určitý prostriedok pre obchod. To nemôžeme tak. My predsa obchodujeme v prospech ľudí. Nemôžeme napríklad dosiahnuť 1 euro zisku, ak 2 eurá stratíme na životnom prostredí. Sú tu viaceré konkrétne príklady, napríklad, čo sa spomínali sa tu viaceré medzinárodné organizácie, organizácia medzinárodnej práce, hovorilo sa tu o tom, ako sa bráni prenosu emisí CO2 Hovorilo sa tu o spolupráci medzi miestnych organizácií. Nemali by sme sa teda sústrediť iba na nejaké e, záväzky. Chceme konečne vidieť výsledky, chceme vidieť aj zmenené legislatívne predpisy. Komisia by mala robiť iniciatívy, mala predkladať iniciatívy, aby sa predpisy zlepšovali. Ďakujem. Ďakujem, kolega Šluter, kolega Segedi. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Hnutie Jobik považuje za veľmi dôležité to, aby sa dodržiavali environmentálne štandardy. Európa bola postihnutá nielen hospodárskou a sociálnou krízou, ale ide tiež o environmentálnu krízu a preto je veľmi dôležité, aby sme zlepšili situáciu. Prečo by sme dovážali napríklad kurčata z Brazílie alebo iný tovar z Číny, keď máme veľmi dobré výrobky, ktoré dokážeme vyrobiť v našich krajinách. Tým by sme predsa podporili malé a stredné podniky a dokážali, dokázali by sme presvedčiť našich obyvateľov o tom, že sú tieto naše výrobky ďaleko kvalitnejšie a boli vyrobené tými e, prostriedkami, ktoré chránia životné prostriedky. Ďakujeme a teraz kolega Kelly. Um, Hospodárska súťaž je základom obchodu a chceme mať hospodárskú súťaž a konkurenciu, musíme byť konkurencieschopní. Niektoré dohody, ktoré máme s tretimi krajinami, znevýhodňujú našich vlastných výrobcov. Bolo tu po, po, poukázané na Mercosur a skutočne jasné, že viaceré polnospodárske produkty, produkty z rýb, ktoré dochádzajú do Európskej únie, sú produkované za zlých podmienok v porovnaní s našimi. A tomu by sme sa mali venovať Treba však povedať aj niečo pozitívne. Niektoré z dohod, ktoré sme mali a uzavreli za posledné dohody, sú skutočne veľmi dobré, ako napríklad dohoda o rybolove z Koreu. Takých by sme viac potrebovali a viacerí budú so mnou súhlasiť, že to, čo je benefitné pre nás, bude aj pre ostatných. Chcel som sa spýtať komisára, či sú nejaké e, plány e, urobiť obchodnú dohodu s Japonskom. Máme údaje, že by to pomohlo tak euru, ako aj e, japonskej mene. Ďakujem. Ďakujem pekne, kolega Kelly. A teraz dávam slovo komisárovi de Ďakujem, pán predseda. Myslím, že toto bola veľmi bohatá diskusia a Filozofia e, za týmito troma správami je e, rovnaká, ale detaily, e, myšlienky, na ne sa všetky nedá v tak krátkom čase odpovedať, aký mám k dispozícii. Niektoré myšlienky sú zrealizovateľné, niektoré menej, pretože máme tu určitý právny, politický, inštitucionálny rámec ako Únia 27 členských štátov, aj ako členovia VTO. Budem sa snažiť zdôrazniť to, čo považujem e, za e, teda e, dôležité spomenúť, ale nebude môcť byť samozrejme vyčerpávajúci. Pokiaľ ide o správu SAIFI, mnoho z vás hovorilo, že ILO by sa mohla stať pozorovateľom vo VTO. Na úvod musím povedať, že určite treba zlepšiť koordináciu medzi medzinárodnými organizáciami a na to, aby e, obchodná politika mohla lepšie odrážať e, aj e, sociálne a environmentálne ciele, musíme si stanovovať vhodné ciele, ktoré sa dajú implementovať. Ak sme realisticky, pokiaľ ide o členstvo VTA, VTO, toto je naozaj dlhodobá úloha. A pokiaľ ide o návrh e, správy pani Saifi, že by sa mali robiť hodnotenia dopadov, pokiaľ ide o ľudské práva e, v prípade dohôd o e, voľnom obchode. Toto by, myslím si, malo Ehm, prebiehať v prípade všetkých negociácií. Bol by som pomerne skeptický, ak by sme to mali osobitné obdobia medzi koncom rokovaní a e, začatím, e, teda do, e, začatím platnosti dohôd. Dnes sa o tomto diskutovalo už v inom kontexte, ale ja si myslím, že by sme sa mali pridržiať kontextu Lisabonskej zmluvy, ktorá hovorí, že je na komisii, aby Ehm, ehm, vlastne e, e, viedla rokovania a potom po ratifikácii e, rada teda toto podpisuje a potom Európsky parlament má právo a povinnosť ratifikovať pomocou hlasovania takéto dohody. Takže ide to, eh, ale mať tu nejakú takúto dodatočnú podmienku, podmienenosť, eh, tak eh, to sa mi celkom nepáči. Ale myslím si, že tá myšlienka mať takéto hodnotenie dopadu, pokiaľ ide o ľudské práva, tak to mi je sympatické, to by som rád realizoval. Napríklad pokiaľ ide o prácu detí, viete, že prednedávnom, že, že práve teraz rokujeme s Indiou, a tam sa chceme venovať celej tejto téme trvalej udržateľnosti. India je veľmi skeptická, e, pokiaľ ide o kapitolu udržateľnosti v, našom, e, v našej dohode, ale my na tom trváme a naďalej budeme e, trvať na tom, aby takáto kapitola našla svoje miesto v našej dohode. A myslíme si, napokon sa nám to aj podarí ale chcel by som vás poprosiť, aby keď neskôr budete diskutovať o tejto téme, aby ste zohľadnili, že myšlienky e, tretich e, krajín, pokiaľ ide o takéto kapitoly trvalej udržateľnosti, nesúvisia len s obsahom týchto kapitol, ale aj s myšlienkou, e, že určité, ktorú jednoducho zastávajú určité tretie krajiny na túto tému. A pokiaľ ide o správu Žado, e, tam som si e, vypočul e, hlasy, pokiaľ ide teda o tieto bilaterálne dohody. Ja som za environmentálnu trvalú udržateľnosť, pretože budúcnosť nepatrí nám. Mali by sme dávať pozor, pretože mnohé prvky, ktoré sú dôležité, Eh, na to, aby sme boli úspešní, pokiaľ ide o environmentálne eh, výzvy, sa nedajú pretaviť do ustanovení jednoducho v obchodných eh, dohodách. Myslím si, že na to je širšie fórum vhodnejšie a to sa by sa malo samozrejme odraziť aj v tých bilaterálnych dohodách o voľnom obchode. A pokiaľ ide o kolo, rokovacie kolo z Doha, tam je to otázne, pretože Určite tam nie je zhoda na všetkých účastníkov, pokiaľ ide o takúto eh, dohodu, aby sme tam mali kapitolu o eh, eh, klí, ochrane klímy na záver, ale naše stanovisko je, že sme za. A potom správe Dezír. Myslím si, že prichádza naozaj vo veľmi vhodnom čase. Pracujeme totiž to na oznámení komunity, mm, komisie o sociálnej zodpovednosti podnikov. Komisia a členovia OECD aktívne prispievajú na aktualizácii benchmarkov OECD e, na budúcu májovú e, e, na majové ministerské stretnutie OECD. Zvažujeme e, tu viacero možností, ako podporovať sociálnu zodpovednosť európskych podnikov, e, nezávisle od toho, teda, kde e, operujú a ide aj o tie dôsledky, aj o realizovateľnosť. Dovolte mi, aby som dodal, že toto nie je len otázka obchodu, bilaterálnych a multilaterálnych obchodných dohôd. Prednedávnom sa v USA e, prijal zákon, ktorý hovorí o tom, že nadnárodné spoločnosti nielen teda ich operácie, ale aj e, e, tie, ktoré majú teda svoje sídlo v USA, by mali byť zodpovedné a pokiaľ ide o ich finančné operácie a transakcie, tieto by sa mali prevádzať eh, eh, tak, že budú rešpektovať eh, vlastne rôzne otázky. Ja si myslím, že to je veľmi dobrá iniciatíva. Nede tu o bilaterálne dohody, vlastne takéto suroviny a otázky týkajúce sa ochrany surovín, tie sa jednoducho nenachádzajú v takýchto dohodách. Um, o finančných operáciách a podobne um, určitých podnikov. Ale teda tento nový zákon hovorí, že teraz USA budú mať právo konať uh, v prípade takýchto podnikov, ak by porušovali tieto úpravy. Ja si myslím, že bolo veľmi dobre, keby sme sa inšpirovali a urobili niečo podobné v prípade európskych e, firiem, firiem, ktoré operujú väčšinou v krajinách tretieho sveta. Mohli by sme potom rozšíriť na krajiny ako Kanada, Austrália. Ak by sa nám to podarilo, tak by sme naozaj pokryli veľkú časť priemyselných činností e, ťažobného priemyslu vo svete a určite by to bol veľký príspevok k smerom eh, rozvoju, ktorý by bol trvalo udržateľný. A chcel by som teda eh, pogratulovať spravodajcom k tým, týchto troch správam. Určite eh, budeme pokračovať v diskusii na týchto témach s vami v budúcich mesiacoch a rokoch. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán komisár. A teraz na záver dostanú po dvoch minútach eh, slovo naši spravodajcovia, najprv kolegyňa Sajfi. Ďakujem pekne, pán predseda. Máme veľmi málo času, pán komisár, málo času na to, aby sme reagovali na celú rozpravu, takže budeme pokračovať v tejto rozprave v budúcnosti. Ďakujem všetkým rečníkom osobitne tieňovým spravodajcom a kolegom Dezirovi a Žadotovi za spoluprácu. Tieto témy sa vzájomne doplňajú, takto došlo k výmene názorov, bola možná spolupráca z rovnakého zorného uhla tak, aby do obchodných dohôd sa dostali ustanovenia v súvislosti s ľudskými právami, práva na prácu. Toto všetko bude vyžadovať istý čas, pokiaľ sa mentalita zmení, ale nemôžeme čakať, že sa zmenia same od seba budeme uplatňovať niektoré opatrenia, ktoré sa v správach navrhli, ktoré sme vám dnes večer predstavili, tak krok e, po kroku budeme mať zelenšie a spravodlivejšie hospodárstvo. Európska únia musí byť príkladom pre svojich obchodných partnerov. Ďakujem. Pán kolega Žado, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem komisárovi de Duchtovi za jeho reakcie a názory a návrhy na spoluprácu. Ja som si zaznamenal e, vašu odpoveď, ktorá sa týkala kapitoly o e, klimatických zmenách. Dúfame, že sa nám podarí predložiť návrhy, ktoré budú ústiť do konkrétnych akcií a zohľadňovať isté veci v obchodných dohodách tá skutočnosť, že obchodné rokovania VTO, to sú samozrejme veľmi komplikované rokovania, táto možnosť ponúka veľa šancí Európskej únii, aby sa do bilaterálnych dohod zapracovávali nové veci aby sa vytváral nový typ obchodných dohôd, ktoré budú obsahovať viac cieľov, ktoré si Európska únia stanovila v oblasti ľudských práv, sociálnej oblasti, v oblasti klimatických zmien. Myslím si, že to sú veľké požiadavky a pokiaľ tieto správy budú zajtra schválené veľkou väčšinou, Pevne verím, že to bude mimoriadne dôležitý signál zo strany Európskeho parlamentu voči Rade a komisii ako odpoveď na pani Stasen, ktorá hovorila o ekonomike, o učebnice ekonomike už eh, sa píšu už niekoľko rokov, takže tie cieľe, ako zapracovať sociálne environmentálne otázky do výrobných nákladov, to je samozrejme dôležitá záležitosť komparatívnych výhod. Keď e, ide o obhajobu samostatnosti v zásobovaní potravinami, tak e, ste boli po mojom boku, takže treba mať túto potravinovú bezpečnosť, takže dúfam, že budete stať pri mne. Ďakujem všetkým kolegom, pánovi komisárovi za to, že ste otvorení, pokiaľ ide teda o konkrétnu spoluprácu a dúfajme, že budeme rokovať dobre. A teraz kolega Dezír. Ďakujem pekne, pán predseda. Mám dve minúty pred chvíľou bol problém s časom, tak to môžete odpočítavať z našich príspevkov. Chcem ďako- poďakovať kolegom a pánovi komisárovi za diskusiu. Bol to široký konzensus medzi jednotlivými politickými skupinami. Sú tu ešte určité nuancy, ale v dohodách, o ktorých rokujeme, musíme zapracovávať environmentálne, sociálne aspekty. Keď ste ma prerušili, tak to bola veľmi zaujímavá rozpráva, o ktorú sa budú e, zaujímať všetci občania Európskej únie. Samozrejme, že sociálna zodpovednosť podniku e, pravda nemôže e, nahradiť zodpovednosť jednotlivých štátov. Pán Gicht má pravdu, keď hovorí, že v rámci OECD a v rámci správy, o ktorej hovorí kolega Ovi, existujú nové postupy, ktoré, e, v ktorých sa hovorí o zodpovednosti nadnárodných spoločností, zodpovednosť voči cerským spoločnostiach v zahraničí, vo všetkých oblastiach, v celom reťazci dodávateľov a pokiaľ ide o právnu spoluprácu, aby tá materská firma sa nemohla zbaviť svojej zodpovednosti voči akciám alebo činnostiam vlastnej filiálky alebo subdodávateľov, pokiaľ ide o porušovanie sociálnych či environmentálnych pravidiel. To je veľmi rozhodujúce. Myslím, že sa nám podarí toto všetko prepojiť, keď to bude ťažké s obchodnými zmluvami. Je e, tam už taká zmienka zmluve s Koreou a takisto pri zmluvách s krajinami Latinskej Ameriky. Myslím si, že na základe tohto dialogu sa nám podarí postupovať tak, aby sa zachovala konzistencia